Pán minister Nikola Šmit, nech sa páči, máte slovo. O. Pán predseda, pán predseda komisie, dámy a páni poslanci a poslankyne, práve sme si vypočuli pána predsedu Junkera, a všetci vieme, že situácia, ktorá už bola veľmi komplikovaná pred letom, teraz nadobudla naozaj dramatické rozmery. Máme tu rekordné počty utečencov, ktoré prichádzajú cez tri hlavné cesty, stredné Stredomorie, ehm, východné Stredomorie a západný Balkán. Súčasná situácia je odlišná od ehm, minulosti tým, aké má rozmery, tým, ako sa rýchlo e, rozvíja a mení a tým, aký, aký zmetok a chaos e, vytvára. Naše kapacity príjmania, takisto naše administratívne a jazykové kapacity sú e, veľké, ale odhliadnúc od čísel a inštitucionálnych uvážení, je potrebné si v tejto diskusii pripomenúť, že táto situácia nám ukazuje mnohé ľudské drámy. Je to eh, kríza, ktorá sa dotýka ľudských osudov a rodín. A táto veľmi zložitá situácia, eh, nemáme na ňu jednoduché odpovede. Situácia si vyžaduje koherentnú reakciu zo strany Európy, kde skombinujeme zodpovednosť a solidaritu. Mali by sme takisto zrealizovať spoločnú udržateľnú politiku v oblasti migrácie. Musíme sa pripravovať na budúcnosť, musíme pripravovať globálne a udržateľné riešenia. Pokiaľ ide o externý rozmer problému, e, členské štáty majú e, medzi sebou určité problémy a už vidíme, že jednoducho nedokážeme, nezvládame riešiť tú situáciu e, každý sám, rozdrobeným spôsobom, izolovaným spôsobom. Našou e, prvou obavou je to, čo s ľuďmi a s ich bezpečnosťou. Je to morálny záväzok, ktorý vyplýva aj z medzinárodného práva a takisto aj všetky, všetky, eh, všetci ostatní štátni a aktéry majú zohrávať svoju úlohu v tých migračných pohyboch. Teda sú to aj štáty tranzitu, ktoré tu majú zodpovednosť. Musíme eh, zabezpečiť dôstojné príjmanie osôb, E, ktoré by e, mali dostať e, režim medzinárodnej ochrany. Chcem pripomenúť to, čo povedal predseda komisie o tisícoch, desať tisícoch Európanov, európskych občanov, ktorí ukázali solidaritu a preukázali veľký elán a, a pomáhať. Myslím, že toto ilustruje, akú kapacitu solidarity má Európa a takisto to ukazuje, a tu si požičiam eh, to, čo povedal eh, nemecký prezident. Eh, je to, je to naša sveta povinnosť a, a možnosť. Musíme tu vytvoriť určitý azyl, určité útočisko. A Eh, máme tu ľudí, ktorí sa nachádzajú eh, v Európe aj v tretich štátoch, ktorí sú eh, v ohrození a toto bude mať samozrejme dopady na rozpočet a toto sa týka najmä vás. Balkánska cesta, tí, ktorí prichádzajú balkánskou cestou, väčšina z nich má právo na medzinárodnú ochranu. V posledných mesiacoch dvakrát eh, hlavy štátov a vlád eh, sa pokúsili vyriešiť eh, tento komplexný problém a vyzvali právom na globálne riešenie. Musíme sa sústrediť na tri kľúčové aspekty, ktoré musíme riešiť paralelne. Relokácia, presídľovanie, návraty integrácia a spolupráca so štátmi pôvodu a štátmi tranzitu. V júli rada urobila pokrok v oblasti re- relokácie a presídľovania. No a keďže už hovoríme o naliehavých nástrojoch, chcem sa poďakovať parlamentu za to, že dnes eh, schválil správu Keller tento, e, táto správa umožní v pondelok e, schváliť rozhodnutie o relokácii a umožní to začať s konkrétnym presunom e, osôb, ktoré prišli po 15. auguste. Ale povedzme si otvorene, toto nestačí. Toto nestačí na riešenie tejto veľkej drámy a preto vítam takisto predloženie nového návrhu Európskej komisie, ktorý zohľadňuje ďalší vývoj a takisto rozmery tohto fenoménu. Uistujem vás, že v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch predsedníctvo urobí všetko, čo je v našich silách, aby sme urobili pokrok vo všetkých návrhoch a preto predsedníctvo zvolilo, e, zvolalo mimoriadnú radu ministrov vnútra a spravodlivosti na 14. septembra, kde vlastne budeme riešiť všetky e, opatrenia a poradie, ktoré musíme prijať musíme e, zriadiť hotspoty, musíme posilniť efektívnosť našej politiky návratov a takisto dohody o readmisii a musíme zvýšiť, zintenzívniť boj proti prevádzačstvu a obchodovaniu s migrantami. Na medzinárodnej úrovni musíme pracovať, aby sme posilnili našu spoluprácu s partnermi pri riadení migračných tokov, najmä s Afrikou a Balkánom, so Západným Balkánom a s Tureckom. No a v rámci tejto snahy každý členský štát EÚ musí prispieť k tejto práci, musí prevziať svoju časť zodpovednosti, pretože Európa musí nájsť riešenie, ktoré, ktoré sa bude dotýkať všetkých problémov, všetkých otázok. Musí nájsť riešenie, ktoré vyhovie tej alebo e, zvládne tú výzvu, ktorá tu teraz je. Ja netajím, že máme odlišné tradície, že máme odlišnú históriu každý členský štát, ale dnes je našou úlohou, aby sme prekonali tieto prekažky a aby sme sa sústredili na to, čo máme všetci spoločné. No a to, čo máme spoločné, to je silnejšie ako tie veci, ktoré nás rozdeľujú. No a v tomto kontexte počítame aj s aktívnym príspevkom Európskeho parlamentu. Som veľmi rád, že si môžem vypočuť vašu rozpravu, ktorá e, bude reflektovaná potom aj na Rade ministrov. Ďakujem. E, Dobrý deň všetkým, ďakujem pekne pánovi ministrovi Šmitovi a teraz e, pán podpredseda komisie Timmermans, nech sa páči. Ehm, ďakujem pekne. Pán predsedajúci, nemusím rozprávať veľmi dlho, pretože poznáme návrh komisie. Chcem využiť túto šancu, kedy tri inštitúcie sa schádzajú, aby si pohovorili na túto tému. Iž e, parlament teraz podporuje Európsku komisiu. Je to jasný signál pri príprave rady na pondelok Uvedomujeme si, že členské krajiny, niektoré z nich ešte stále musia urobiť niekoľko krokov, pokiaľ budú môcť súhlasiť s návrhom komisie, okoľko silnejšie bude dnes parlament, o to lepšie budeme pripravení na radu, ktorá sa bude konať v pondelok existujú takí, ktorí si myslia, že keď sa zavrú hranice a keď sa všetci odoženú od hraníc, tým sa už vyrieši tento problém. Existujú aj takí, ktorí tvrdia, že keď sa otvoria hranice, keď pustíme každého na naše územie, už vyriešime tento problém. Je mi veľmi ľúto, ale je to ilúzia pokiaľ ide o návrhy, bola vec jasná. Teda pokiaľ ide o výhody, ale pokiaľ ide o nevýhody, tak e, sú absolútne nepre, nepraktizovateľné. Poslať všetkých svet by znamenalo, že sa vzdávame našich hodnôt ako Európania a na druhej strane by sme boli proti našim právnym povinnostiam. Otvoriť hranice, pustiť každého iného by zase e, znamenalo, že je to niečo, čo nemôžeme podporiť, teda podporiť všetkých, ktorí prídu z celého sveta. Takže budeme musieť rozlišovať medzi tými, ktorí si zaslúžia solidaritu, pretože utekajú pred prenasledovaním, a medzi tými, E, ktorí hľadajú iba lepšiu budúcnosť, ale nemali by zneužívať azylový systém na dosiahnutie tohto cieľa. Na to potrebujeme kombináciu solidarity a zodpovednosti. Solidarita s tými, ktorí utekajú, solidaritu s krajinami, ktoré sú krajinami toho prvého kontaktu Taliansko, Grécko a Maďarsko, teda musíme byť solidárni s týmito krajinami. Ďalej solidarita s utečencami a solidaritami so štátmi Európy, ktoré to potrebujú. To je základ toho nášho návrhu ale takisto vyzývam k zodpovednosti, zodpovednosti, aby sme lepšie kontrolovali naše hranice, aby bola rýchla registrácia tých, ktorí prichádzajú na hranice, aby sme mohli rozlišovať medzi tými, čo majú právo na azyl a tými, ktorí nemajú je dôležité, aby sme mm, rýchlo reagovali, teda v tom, že budeme tých, ktorí nemajú právo rýchle vrácať späť do krajín pôvodu. Je dôležité rešpektovať ľudskú dôstojnosť. Čiže celá táto kombinácia predstavuje niečo, čo je základom návrhu komisie. Dovolte mi aby som povedala ešte niekoľko slov, prv ako dám slovo Frederike. Čo budeme, e, čo podnikneme najbližší podnelok, súvisí to s osudom Európy, nie iba Európskej únie. Ako spoločnosti od musíme uh, to rešpekto, Musíme rešpektovať to, čo robí nespočetné množstvo obyvateľov Európy. Musíme rešpektovať tú základnú humanitu, na ktorú som taký hrdý, hrdý na to, že som Európan. Ďakujem pekne, pán podpredseda Timmermans. A teraz eh, dostáva slovo vysoká predstaviteľka, podpredsednička komisie, pani Mogherini. Ďakujem pekne, pán predseda. Okay, uh, franz veľmi dobre povedal že teraz uh, máme určujúci okamih pre európsku úniu. slová sú dôležité. táto utečenecká kríza ktorú riešime nielen my ale aj re mnohé regióny uh, sveta táto kríza potrebuje skúške našu identitu naše hodnoty. je to okamih pravdy vidíme teraz, či sme skutočne Európania, či sme skutočne Únia. E, naša e, zodpovednosť počíva v tom, že musíme chrániť životy e, ľudských bytostí, musíme chrániť ľudské práva a solidaritu. Musíme chrániť tých, ktorí majú teraz, ktorí sú v ohrození, ale je to aj test našej dôveryhodnosti. My nemôžeme na svete propagovať ľudské práva, keď nebudeme u nás v Únii zaručovať e, tie e, najvyššie práva na azyl. Nemôžeme si ani len predstaviť, že budeme rozširovať mier na svete a že budeme zmierovať z nepriateľné štáty vo svete, keď nebudeme akceptovať iných, ktorí prichádzajú do našich komunitých do našich komunít a ak nevybudujem, nevybudujeme jednotu medzi nami. Naša dôveryhodnosť smerom navonok závisí od našej e, konzistentnosti, od nášho koherentného konania. Neexistuje iba vonkajšia odpoveď na krízu. Nemôže existovať ani e, jedine vnútorná odpoveď na krízu. Potrebujeme obe zložky ktoré sa navzájom podmienujú, posilňujú. Toto je pravda a musíme si ju uvedomiť. Takže pekné slova nestačia, musíme ich dokázať aj činmi, musíme konať rýchlo a zjednotenie. Dnes predstavujeme oznámenie o tom, ako ďalej postupovať pri riešení tejto krízy. Vieme, že neexistuje rýchle zázračné riešenie na krízu, ktorú tu máme a väčšina externých činností, ktoré robíme, ukážu výsledky až o nejaký čas v strednodobom a dlhodobom výhľade. Ale napriek tomu je dôležité, aby sme riešenia príjmali teraz. Pre politikov je veľmi ťažké vysvetliť, prečo sa dnes príjmajú určité opatrenia, ktoré. Um, prinesú výsledky až o roky, ale ak e, to nezačneme riešiť teraz, tak budeme neustále vystavení tým istým problémom. Naša externá činnosť e, nás musí zjednotiť, ale my musíme byť zjednotení aj vnútorne, v domácej, vnútornej politike. Prvou prioritou teraz musí byť zachraňovať ľudské životy. Predseda komisie povedal, ako sme zintenzívnili našu činnosť v tejto oblasti a koľko ľudských životov sme tým zachránili. Po druhé, musíme riešiť e, samotné príčiny, k tomu sa ešte vrátim. A po tretie, musíme bojovať proti pašerákom ľudských bytostí pozdĺž celej e, tej cesty, ktorou prichádzajú utečenci, nie iba na mori je to bezpečnostný e, problém, sú tu finančné toky, ktoré financujú rôzne činnosti, ktoré môžu ohroziť európsku aj medzinárodnú bezpečnosť. Naša stratégia musí spočívať v tom, že sa nebudeme sústrediť iba na ten posledný úsek, na tú tragédiu, ale musíme sa sústrediť na celú tú cestu utečencov, na celú ich e, odiseu. 4 ehm, milióny ľudí utieklo zo Sýrie a medzi Sýriou a Irakom 10 eh, miliónov ľudí opustilo svoje domovy. Sú to utečenci vo vlastnej krajine. My sa v týchto mesiacoch sústredíme na menšiny a ako eh, jezidi, kurdi a kresťania na Blízkom východe. Chceme zabezpečiť, aby mohli ostať vo svojich domovoch a aby mm, sa mohli vrátiť do komunít, odkiaľ pochádzajú ale musíme jasne povedať, že my ich nemôžeme chrániť iba vtedy, keď sú ďaleko od nás. Našou povinnosťou je chrániť ich aj vtedy, keď sa k nám priblížia, keď k nám prídu. Dlhodobá odpoveď je samozrejme a spočíva v tom, že musíme ukončiť e, vojny a konflikty, musíme riešiť ohrozenie, ktoré prichádza od Daešu, musíme začať e, procesy zmierovania dohoda e, s Iránom o nerozširovaní atomových zbraní otvára e, ďalšie možnosti e, práce s našimi regionálnymi partnermi týmto smerom a práca na regionálnej a medzinárodnej úrovni s našimi partnermi už začala. Okrem toho pracujeme s medzinárodnou komunitou, najmä s agentúrami OSN, so štátmi pôvodu a tranzitu a s tými štátmi, ktoré majú obrovský prílev utečencov. Zmobilizovali sme takmer 4 milióny eur vo forme humanitárnej pomoci. Týmto chceme pomáhať sírčanom v Sýrii, v Jordánsku, Turecku, Libanone a Iraku. Veľmi špecifickým prípadom je Líbia. Nie je to štát pôvodu utečencov, ale je to štát tranzitu, dokonca určitý koridor pre utečencov. Ako viete, my sme o tom hovorili už viackrát v parlamente, Naša celodenná, celonočná práca sa sústredí na to, aby sme vybudovali vládu národnej jednoty v Líbii. To umožní vlastne potom Líbii eh, manažovať, riadiť tento koridor, ktorým utečenci prichádzajú. A my teraz uh, pracujeme najmä na južnej časti Líbie. Keby sme sa sústredili iba na líbijské pobrežie a nie na líbijské pozemné hranice, tak by sa nám nikdy nepodarilo vyriešiť tento problém, ktorý koridor prináša. A preto som začala dialog so štátmi Sahelu, najmä s Nigerom, ale nie iba s Nigerom. A dnes predkladáme návrh eh, Trastového fondu pre Afriku, aby sme E, napomáhali ekonomicky aj bezpečnostne zvládať e, Afrike túto migráciu a budujeme to na základe rovného partnerstva s africkými štátmi. Inštitúcie poskytnú do tohto fondu 1,8 milióna eur a ja očakávam od všetkých členských štátov, všetkých, e, že prispejú. Nemôžete žiadať o medzinárodnú spoluprácu na európskej úrovni, ale E, neprispievať finančne. O tom sme diskutovali už aj, keď sme hovorili o rozpočte. Musíme naozaj e, ukázať, že naše rozhodnutia sú konzistentné. Regionálny trastový fond pre Sýriu začal už fungovať v minulých mesiacoch a prvý kontrakt, ktorý e, sme podpísali, sa týka vzdelávania a škôl. No a ja zdôrazňujem, Vidíme teraz, že Sýria vlastne stráca celú generáciu kvôli vojne. Musíme investovať do sírskych detí. A to je investícia nie iba do budúcnosti regiónu a štátu, ale aj do našej bezpečnosti. Toto je najlepšia investícia, ktorú môžeme urobiť v boji proti radikalizácii a terorizmu. No a po tretie, my bojujeme a musíme bojovať proti pašerákom ľudí tie siete pašerákov musíme rozbíjať v spolupráci s štátmi tranzitu a musíme to robiť v oblasti Stredozemného mora. Naša námorná operácia v Stredozemnom mori splnila ciele prvej fázy. Získali sme informácie o cestách pašerákov, o ich finančných aktívach a stratégiách. Počas 5-týždňovej prvej fázy sme mali 16 prípadov, kde sme boli schopní vystopovať e, tých pašerákov ľudí, e, zabaviť lode a postaviť týchto ľudí pred spravodlivosť. V Luxemburgu minulý víkend sa konali e, zasadnutia ministrov obrany a vnútra a posunuli sme túto prácu ďalej a požiadala som členské štáty, aby prispeli k tejto misii aj finančne. Toto je príležitosť teraz ukázať, že ak je tu nejaká naliehavá situácia, môžeme využiť v Európe aj naše bezpečnostné a vojenské prostriedky, ktoré už máme. Som veľmi hrdá na to, že počas týchto prvých týždňov spoločnej akcie v Stredozemnom mori sme zachránili 1500 ľudských životov na mori vďaka našo, našim operáciám. Toto nie je hlavný cieľ tej operácie, ale je to veľmi dôležitá zložka. Summit o migrácii vo Valete sa bude konať v novembri a tam sa stretneme s kľúčovými africkými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na chartumskom a rabatskom procese. Takisto sa tam stretneme s komisiou západobalkánskych štátov. Bude sa takisto konať konferencia o západobalkánskej ceste. A týmto obom udalostiam musíme venovať veľkú pozornosť. Zídu sa tam členské štáty EÚ, Turecko a Západný Balkán. No a na záver chcem ešte povedať, že toto nie je iba e, čas na emócie, to je tá jednoduchšia časť. Ja to poviem trošku cynicky. My ako politici nemáme za úlohu vyjadrovať emócie. My musíme prijímať rozhodnutia, ktoré e, sú v súlade s našimi emóciami, ale tie nestačia. Potrebujeme najmä konať. A teraz je vlastne čas na konanie. Dúfam, že inštitúcie, členské štáty aj občania, verejná mienka, mm, Tí teraz samozrejme vyjadrujú emócie, ale to sa môže zmeniť. E, ale my všetci teraz musíme prevzať na seba zodpovednosť, musíme dokázať, že žijeme hodnoty našej histórie. Ehm, teraz prežívame najťažšiu fázu našej modernej histórie a musíme ukázať, že zohrávame svoju regionálnu aj globálnu úlohu. Nejde tu e, iba o ľudské životy, stačil by aj jeden jediný ľudský život, ale ide tu aj o stav našej únie. Ďakujem. Grazie, viceprezidente Mogherini. Podpredsednička Mogherini a teraz e, komisár pre vnútorné záležitosti, pán Avramopoulos, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak ste si všimli, tak eh, príhovor o stave únie sa týkal predovšetkým migrácie. A to len poukazuje na naše priority. Predseda sa vyjadril jasne. A ja sa chcem takisto vyjadriť jasne. Riadenie migrácie je takým crash testom pre Európu a takisto aj pre dôveryhodnosť Európy. Rád by som vyjadril vďaku prvému podpredsedovi, pánovi Tiermansovi, ako aj podpredsedničke Mogheriniovej, za ich úvodné slova a za vynikajúcu spoluprácu, ktorú sme mali za posledné mesiace, keď sme sa snažili zostaviť dohromady tento veľmi ambiciózny a veľmi potrebný balíček. Dnešný balíček predstavuje našu reakciu na bezprecedentnú krízu utečencov, ktorá sa deje priamo pred našimi očami ako tá kríza ohľadom utečencov v Európe rastie, tak je nevyhnutné, aby aj naše odpovede sa stávali odvážnejšími, komplexnejšími a ambicioznejšími. To je Európa, ktorú si želáme. To je Európa, ktorú musíme dosiahnuť. Dnes teda predkladáme štyri veľmi konkrétne opatrenia, ktoré krátko a strednodobom horizonte dokážu pomôcť riešiť všetky tie hlavné výzvy, pred ktorými stojíme. Významný nárast príchodov počas letného obdobia nie je možné zvládať e, len z úrovne tých štátov, ktoré ako prvé prijímajú týchto utečencov. Na to, aby sme to riešili, potrebujeme nastaviť spoločne koordinovaný prístup. Preto v tejto chvíli navrhujeme relokovať 120 tisíc ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, pred prenasledovaním, útlakom a chaosom z Talianska, Grécka a Maďarska v zmysle takého prerozdeľovacieho kľúča. Tento nový návrh prichádza nad rámec opatrení, ktoré boli predložené pred letným obdobím, ktoré hovorili o e, premiesnení 40 tisíc osôb e, z Talianska a Grécka. Ja predpokladám, že druhá väčšina poslancov tejto snemovne bude hlasovať za tento návrh ešte počas dnešného dňa a že aj v budúcnosti podporí nový dočasný systém prerozdelenia distribúcie utečencov. Zároveň e, musíme si vziať e, tie ponaučenia, ktoré nám dáva súčasná kríza. Európa nie je dobre pripravená na náhle a mimoriadne prílevy utečencov potrebujeme mať štruktúrálne riešenia, aby sme dokázali čeliť takýmto udalostiam v budúcnosti, tak aby sme dokázali systematicky podporovať členské štáty a zabezpečiť a zagarantovať ochranu tým, ktorí sú naozaj v núdzi. A preto navrhujeme vytvoriť e, stály alebo permanentný systém relokovania utečencov tým, že budeme upravovať a pozmeňovať dublinské nariadenie zároveň so zvyšovaním podpory pre tých, e, ktorí podporujú ochranu, e, teda potrebujú ochranu a útočisko, tak musíme sa obezpečiť, že tí, ktorí nemajú právo na pobyt v Európskej únii, budú promptne vrátení späť. V rámci prvého kroku e, členské štáty by mali byť v stave spracovávať nepodložené alebo zneužívajúce žiadosti o azyl, tak aby dokázali smerovať tie finančné zdroje na riešenie legitimných požiadaviek, ktoré sú predkladané tými, ktorí potrebujú núdzovo a nevyhnutne medzinárodnú ochranu. Preto dnes predkladáme zavedenie zoznamu EÚ bezpečných krajín, vrátanie krajín Balkánu a Turecka. V roku 2014 občania týchto krajín predložili viac ako 17 z 562 tisíc žiadostí o azyl, ktoré boli vyplnené v Európskej únii. Takéto žiadosti kladú veľkú ťarchu na azylové systémy členských krajín EÚ, pričom veľká väčšina takýchto žiadostí bola jasne nepodložená a neoprávnená. Tým, že sa tieto krajiny dostanú zoznam krajín pôvodu, bezpečných krajín pôvodu, tak eh, dokážeme tento proces eh, urýchliť, proces spracovania žiadosti. Tým zvýšime efektívnosť eh, azylových systémov, umožníme členským štátom, aby smerovali viac zdrojov na ochranu tých, ktorí sa nachádzajú v núdzi a aby vracali žiadosti tých, alebo teda vracali tých žiadateľov, ktorí majú neopodstatnené žiadosti. V súčasnosti Európa má veľmi malú mieru návratov, je to asi 40 pohľadu tých e, štátnych príslušníkov a to podkopáva kredibilitu našej azylovej politiky. Preto navrhujeme dnes program návratov, európsky program návratov, v rámci ktorého propagujeme jednoznačnú politiku návratov. Toto je príležitosť pre komisiu, aby pripravila zoznam aktivít, aby podporila väčšiu spoluprácu medzi členskými štátmi a aby podporila potrebu nájsť nejaké pákové efekty e, v rámci spolupráce s tretími krajinami, tak aby pristúpili k readmisii e, svojich občanov. Ja sa naozaj spolieham veľmi na vašu podporu pri implementácii tohto balíčku, tak ako tomu bolo a tu musím opäť pochváliť túto snimovňu, snimovňu za to, že už od samého počiatku veľmi podporovala našu snahu e, schváliť spoločnú európsku migračnú politiku. Čiže ja sa na vás spolieham a ďakujem vám za doposiaľ prejavenú podporu. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pán komisár Avramopoulos. A potom si vypočujeme v rámci odpovedí. A teraz začneme rozpravu. Najskôr predstaviteľa politických skupín. Dve organizačné e, veci. E, naozaj meškáme e, je možno taká flexibilita v tom čase, nebudú akceptované modré karty a uvidíme či sa nám v rámci spontánnej rozpravy podarí získať nejaký čas, ktorý sme e, stratili. O pol druhej budeme hlasovať o dôležitých správach. Takže teraz dostáva slovo Diaz de Mera Consueda za EPP. Nech sa páči, minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Áno, snažia sa utiecť pred e, útokmi ISISu. Sú to utečenci a z toho dôvodu podporujeme návrh komisie. Je to solidárny, rozhodný návrh. Je naliehavý, pretože tento fenomén je taký, že musíme konať rýchlo, ináč bude tento problém trvať naďalej, preto potrebujeme mechanizmus spoločenstva podľa článku 78 zmluvy o fungovaní Európskej únie dôležité, aby všetky štáty boli solidárne, aby sme podporovali tých, ktorí našu pomoc podporujú. Je dôležité, aby u tých najzraniteľnejší boli rešpektované ľudské práva. Okrem toho musíme bojovať proti terorizmu, aj proti inštitucionálnemu terorizmu. Preto potrebujeme spoluprácu aj v krajinách pôvodu. Okrem toho musíme realizovať dohodu z Addis Abeby z júla 2015. Ja som už povedal, že ja sa ďalej pohnúť nemôžem. Teraz má slovo pán Pitela na 3 minúty, prosím. Ďakujem pekne pán e, predsedajúci, vážený pán minister Schmidt, e, vážený páni podpredsedovia komisie. Chcem sa poďakovať za vašu prácu. Musím konštatovať, že pozície mojej politickej skupiny sú v úplnej zhode s tým, čo sme počuli o tých štyroch bodoch. Ale niekedy mám dojem, že táto diskusia je istým spôsobom surrealistická. Vytvárame múry, ďalej eh, sa snažíme vytvoriť osnaté drôty pred ľuďmi, ktorí utekajú. Viete, to je istá propaganda. Myslíte si, že tým sa vyrieši problém utečencov či migrantov? No, to je snad zlý vtip. To je taktika, to je propaganda, to je snaha získať si voličov. My predsa musíme konať seriózne. Musíme túto tému vyriešiť teda tým, že budeme mať trvalý systém ktorý by sa mohol použiť aj v prípade iných kríz a budú nasledovať celkom iste aj ďalšie krízy. No potom tu bude otázka hospodárskych utečencov, aj tým sa budeme musieť veľmi striktne, rigorózne zaoberať. Musíme pochopiť, čo potrebuje spoločnosť, aký máme trh práce, musíme e, všetko realizovať na základe spoločnej právnej úpravy, na základe spoločných lehôd. Nemôže, byť, nemôže to byť tak, že niekto potrebuje pol roka, niekto potrebuje 30 dní na to, aby spracoval žiadosť o azyl. Isté, že potrebujem aj iniciatívy v Afrike. Už som k tomu, čo to povedal, hovorila o tom pani Mogherini, ako aj pán Timmermans ono stabilizácia Severnej Afriky je veľmi dôležitá, takisto Líbie, všetko, čo sa povedalo o Sýrii, s tým možno súhlasiť, ale niektoré štáty už nie sú štátmi a preto ich opúšťajú. Kto by ich neopúsil v takejto situácii, takže potrebujeme takúto stratégiu bez eh, demagógie. Teraz ide o to, aby sme to všetko spečatili a ja by som sa rád obrátil na pána ministra Luxemburska. Poznám ho dobre. Ja si myslím, že táto presnosť by mala platiť pre všetkých. Teraz pani Stevens na jednu minútu v mene EKR. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážení kolegovia. Utečenci, ktorí prichádzajú z Turecka cez Stredomorie, cez Grécko do EÚ, sa vrácajú do Turecka späť. Nepoškodzuje to iba e, princíp readmisie, totiž ten ktorý sa dostáva do neistej krajiny, ale Turecko sa označuje ako bezpečná krajina. Keď sa tvrdí niečo iné, tak na to musí byť súdne rozhodnutie. Iba návrat z Talianska do Líbie e, sledoval súdny dvor. Okrem toho predseda komisie Juncker práve povedal, že Turecko je kandidátskou krajinou Európskej únie a preto je bezpečná krajina. Keby to tak nebolo, tak by sa táto krajina nebola stala kandidátskou krajinou. Pani Wikström na dve minúty za ALDE. Ďakujem pekne. Uvedomili sme si, že e, za každým migrantom a utečencom sa skrývajú sny a milovaní, ktorých zanechal vo svojej krajiny. Takže konkrétne, keď sme tam e, videli toho mŕtvého e, chlapčeka, prišiel o život, ale e, vyvolal súcit e, do diskusie o utečencoch a o migrantoch. Budeme na ňo dlho myslieť. Ja som hrdá, keď vidím občanov celej Európe, ktorí vítajú utečencov v ich spoločenstvách. Ukázal je pán predseda ďaleko viac eh, chrbtíc ako mnohí z našich politikov. E, ako ukázali títo politici v ostatnom desaťročí, občania nám ukazujú, o čom sú hodnoty a čo môže Európa urobiť. A stále počúvame hlasy medzi lídrami členských krajín, ktoré sa stiažujú na ilegálnych migrantov. Ja musím povedať, že ja mám toho plné zuby, mám plné zuby tejto retoriky, pretože E, niekto prichádza alebo uniká pred vojnou a chce e, aplikovať, teda chce žiadať o azyl. A to sme my, Európska únia, ktorá zaviedla e, smernicu, ktorá to premieňa na legálnu záležitosť ja si myslím, že sa tu nachádzame v bludnom kruhu a my sme zodpovední za to, aby sme primeli zmeny. My musíme zmeniť túto legislatívu a prispôsobiť ju tomuto storočiu. Musíme súhlasiť so systémom povinných kvót. Každá členská krajina by mala s tým súhlasiť. Ja si myslím, že to je rozhodujúci moment pre Európsku úniu. Ďakujem. A teraz za GUE mm, mm, má slovo Eleo Guzman. Ďakujem pekne. 4 milióny utečencov zo Sýrie, 4 milióny Iračanov, 3,5 milióna z Afganistanu, 2 milióny z Líbie. Nož to je výsledok e, vojen v Afganistane, v Iraku a podpory v Líbii, Vy ste podporovali tieto vojny zbraňami No a keď sú tu utečenci pred odverami, snažíte sa vytvoriť e, legálne podmienky, humanitárny koridor, vydávanie výzd nie, poskytnúť dočasnú e, ochranu nie. A čo sa robí? Oland e, študuje situáciu ISISu, Cameron sa snaží niečo podniknúť v Sýrii, Magajo sa snaží postupovať vojenský Nož, dámy a páni, dôvodom je vojna, riešením nie sú bomby. Ďakujem. Slovo má pani, pani z Argentíny na dve minúty za zelených. Ďakujem pekne. Predseda Junger dnes dopoludnia povedal vo svojom prejave o stave únie, že práca znamená dôstojnosť takže utečencom by sme mali poskytnúť právo na prácu v momente, kedy žiadajú o azyl. To súčasne znamená aj to, že by sme mali umožniť legálnu migráciu. Vyjadril sa, že nemôžeme bojovať proti tejto migrácie, pretože zatiaľ nemáme žiadnu inú formu. Moja otázka znie, tie návrhy, ktoré ste predložili, sú dobre, sú v poriadku, ale e, ďalší krok je zaoberať sa ilegálnou migráciou. Práca naozaj znamená dôstojnosť dúfajme, že čo skoro predložíte takýto návrh. Ďakujeme pekne a za EEFD má slovo pán Korau. Naďalej to nazývame núdzovou situáciou, ale je jasné, že už to nie je núdzová situácia, pretože to vec, ktorá pokračuje roky a my budeme aj naďalej s týmto žiť. Ja si myslím, že e, čelíme pred exodusom epochálnym, ktorý je zdôvodnený vlastne zlychlenou politikou západných e, krajín, niekedy chce využívať aj tie dôvody <clears throat> to na vypuknutie vojny v týchto oblastiach, odkiaľ ľudia utekajú. My sme prijali nejaké pozície, my stále proklamujeme nejaké slogany, robíme tak aj dnes a myslím si, že nemáme žiadny vplyv reálne ako parlament alebo ako komisia, pretože bohužiaľ všetko je to v rukách členských štátov a takých členských štátov, ktorí bohužiaľ sú príkladom pokrytectva Európskej únie sú to štáty, ktorí v mene svojich ekonomických záujmov e, sa nedokážu pozrieť nikomu do tváre a potom je naozaj smutné vidieť premiérov, ako je napríklad talianský premiér, ktorý požaduje humanitu a vyzýva na dôstojnosť pred e, malým e, mŕtvým chlapčekom sírským na, na tej pláži, e, ktorý sám poskytoval až do konca roka 2011 zbranie sírskému režimu. Pínsky... Ďakujem a teraz za ENF pán Vilimsky. Ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni. Myslím, že tu máme fakt, že všetci ľudia, ktorí potrebujú pomoc a ochranu, musia e, pomoc a ochranu dostať. To nemôžeme spochybniť. My diskutujeme len o tom, ako a kde pomôžeme týmto ľuďom. Máme tu dva koncepty. Jeden patrí zjednotenej e, ľavici, komunistom, e, ľavičiarom, sociálnym demokratom a tak ďalej. A potom existuje druhý koncept. Vy chcete všetkých pozvať e, do Európy. Vy sa nepozeráte na to, či sú to utečenci podľa ženevského dohovoru, či sú to nelegálni migranti, či to náhodou nie sú aj bojovníci za islamský štát. Vy hovoríte, nech prídu všetci k nám. A my hovoríme ako patriotské strany, že Eh, na arabskom poloostrove eh, musíme zorganizovať tú pomoc podľa eh, štandardov UNHCR. Musíme vytvoriť bezpečné zóny, musíme vytvoriť tie hotspoty, musíme zapojiť do tejto práce štáty Perského zálivu a takisto Spojené štáty, ktoré majú veľmi veľkú zodpovednosť za to, čo sa deje. Ďakujem, pán Vilimsky. Teraz nezaradený pán Vojkt, jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dnes som od pána Junkera si musel vypočuť, že ja nie som Európanom, pretože nestojím na diálnici a nevítam e, všetkých utečencov. Prečo to nerobím? Pretože si myslím, že všetci, aj vysokí komisári, E, máme mandát od našich voličov, európskych voličov a máme právo na vlast, na identitu našich národov. Máme právo zachovať identitu našich národov a to isté právo e, vyhradzujem aj utečencom, pretože tí ľudia, ktorí sem prichádzajú, majú takisto vlast a takisto majú právo žiť vo vlasti a majú právo na zachovanie vlastnej identity. A O, e, tie problémy nevyriešite tým, že tieto, týchto ľudí u nás integrujete. Potom sa oni už nikdy nevrátia. Oni by sa mali vrátiť do svojej e, vlasti jedného dňa. Do toho e, by sme mali investovať. Mali by sme investovať do ich štátov pôvodu. Tam majú budúcnosť a nie u nás. Ďakujem. A teraz pán Vozenberg. Nech sa páči. Pani Vozenberg. 250 tisíc pristahovalcov tento rok prišli cez tureckú hranicu do Grécka. V roku 2014 to bolo 75 tisíc a v 2013 to bolo vyše 40 tisíc. Je to problém, ktorý neustále sa vyostruje a potrebujeme spoločnú migračnú európsku politiku. Parlament môže poprvýkrát v tomto spolupracovať s radou. Musíme si spravodlivo rozdeliť utečencov v EÚ, tak ako to navrhuje komisia. Turecko sa takisto musí držať readmisnej dohody, ktorú uzavrelo s EÚ v 2011 a s Gréckom v 2014. Musíme tu zachovať Európu hodnôt a Európa musí v tomto migračnom probléme ukazovať neustále svoju humánnu tvár. Pani Sipel, nech sa páči. Ďakujem vždy znova a znova sa hovorí o tom, že príliš veľa migrantov príde e, príde do Európy. Ale dnes pán Juncker spomenul číslo 0,11%. 0,11%. A väčšina utečencov prichádzajú zo Sýrie a Eritreji, teda utekajú pred prenasledovaním a vojnou. A na tomto pozadí sa vedie často emotívna diskusia o, o utečenco, o ekonomických utečencoch a jej cieľom je vytvárať nenávisť proti všetkým utečencom. No a rada sa bojí takýchto diskusí a e, neberie na seba spoločnú zodpovednosť a neukazuje jednoznačne solidaritu e, dovnútra a navonok. E, budúci týždeň rada musí konať, musí prijať návrhy komisie. Ďakujem a teraz pani Fotiga jedna minúta. Ďakujem pekne. Veľké konflikty má, majú svoju humanitárnu zložku, týka sa to aj migrácie. Imperiálna politika Putina už spôsobovala hospodárskú formu migrácie. Ukázala sa to aj v Poľsku, aj konkrétne v mojom regióne. Robili sme to doteraz a budeme to robiť aj v budúcnosti, pokiaľ ide o bezpečnosť našich južných hraníc. Veľmi sa teším, čo povedala teraz eh, pani Mogherini o diplomatickej ofenzívy. Konkrétne sa vo známení hovorí o relokácii. Tá bude veľmi dôležitá, mala by byť aj veľmi účinná. Mne sa zdá, že Európska únia by mala do značnej miery využiť možnosti, tak e, vnútorné možnosti, teda v rámci samotnej Európskej únie. Pani Verža? To prego. Jedna minúta, nech sa páči. Pani Veržia. Takmer 60 miliónov utečencov je teraz e, na celom svete a iba 13 z toho v rozvinutých štátoch. U nás 0,1 európskej populácie. My musíme vytriediť tých skutočných utečencov podľa národnosti alebo to možno bude ešte horšie, ale nesmieme to robiť na úkor e, týchto ľudí. Je to znepokojujúce, aké praktiky majú členské štáty. Čo sa stane z tých žiadateľov o azyl? Budú vrátení e, s ostatnými ekonomickými migrantami do svojich krajín pôvodu, bez ohľadu na to, aké sú to štáty. Ako chcete rokovať s diktatúrami v africkom rohu v rámci chartumského procesu? Máme tu ešte stále veľkú priepas medzi, skuto- medzi žiadateľmi o azyl a ekonomickými mi- migrantami a my ju musíme uh, premostiť a musíme bojovať proti uh, pašerákom. Títo muži, ženy a deti majú práva a toto musíme rešpektovať v Európskej únii aj inde. Ďakujem teraz pani Keller na jednu minútu, nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, stav únie musíme merať podľa toho, ako zaobchádzame s ľuďmi v Európe, ktorí sú v, najväčšom, v najväčších problémoch. Tu máme zmiešaný obraz. Na jednej strane máme ľudí, ktorí, ktorí sa starajú o utečencov, už celé mesiace a roky. Na druhej strane tu máme členské štáty, ktoré sa navzájom obvinujú z toho, že nerobia to, čo majú robiť. No a my sa musíme teraz rozhodnúť, ktorú stranu chceme podporiť, ktorú z týchto dvoch Európ chceme podporiť, ku ktorej sa chceme pridať. A európsky ľud nám vlastne ukázal, čo máme robiť, akým smerom máme ísť. A oni si zaslúžia tú Nobelovú cenu mieru, ktorú dostala EÚ. Členské štáty, vlády členských štátov by mali nasledovať tú cestu, ktorú ukázali naši občania. Naši občania sú oveľa ďalej, než si myslíme. Oni preukázali iniciatívu a solidaritu a my by sme ich mali len nasledovať. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Natal, jedna minúta. Pán podpredseda, pani komisárka. Ja sa domnievam, že reakcia EÚ e, je úplne nesprávna. Takisto sa domnievam, že Švedsko a Nemecko majú nezodpovednú pozíciu. Čo si myslíte, že sa stane, keď poviete, že každý môže požiadať o azyl? Stane sa to, že príde ešte, veľa viac, ešte oveľa viac ľudí a tí budú riskovať svoje životy pri uh, ceste cez Stredozemné more, Egejské more, ešte viac ľudí sa utopí. Ja nesúhlasím s vašou reakciou na migračnú krízu, ale tým skutočným škandálom tu je, že niektoré štáty nerobia vôbec nič. A to sú štáty Perského zálivu, Katar, Bahrajn, Kuwait, Spojené arabské Emiráty. To sú vlastne sponzory toho zla, E, toho islamského štátu a najmä tu ide o Saudskú Arábiu, ktorá je sponzorom islamského štátu a oni neprijímajú žiadnych utečencov, iba ich tlačia smerom do, do Európy. A ako povedal Tony Abbott, rečník prerušený, e, musíme v prvom rade zastaviť tie člny, ktoré prichádzajú. E, pán Salvini, jedna minúta, nech sa páči. Ma io ho sentito ja som počul veľmi pokrytecké a nebezpečné vystúpenia. Zdá sa, že Európa je, Európe vládnu takíto e, pokryci. Najskôr e, je takáto vojna, ku ktorej prispieme a potom sme prekvapení, že prichádzajú deti, ktoré utekajú pred vojnou. Treba prestať podporovať Sýriu, Rusko. Ide o naozaj biznis obrovské počto, počty utečencov. E, tá faktúra každodenná je obrovská. Niektoré asociácie, niektoré združenia si takto plnia vrecka. Ja si myslím, že treba dať minútu ticha, pretože eh, spolu s tými utečencami sa tu deje aj veľa nekalej činnosti. Oni vychádzajú teda z tých lodí aj potenciálni teroristi, potenciálni teda kriminálnici. Pokiaľ ide o tie posledné požiadavky, hovorí sa o tom, že budeme musieť prijať milióny utečencov a aby sme ich nejakým spôsobom dokázali uspokojiť, tak budeme musieť siahnuť e, na naše sociálne systémy, ale musíme najskôr uspokojiť tých, ktorí tú pomoc potrebujú v rámci Európy, nezamestnaní a ostatní. Pán Gölniš. O čom hovoríme? O príjmaní prenasledovaných osôb, e, ktoré pochádzajú z destabilizovaných štátov a my sme destabilizovali sami tieto štáty, alebo chceme masovú ekonomickú imigráciu, ktorá bude metodicky podporovaná humanitárnymi zamienkami. Samozrejme, tá druhá verzia teraz v súčasnosti dominuje v Európe. Pani Wikström hovorila o malom Ejlanovi, o tom hroznom prípade, ale ja ich chcem položiť otázku. E, sú za to zodpovední Európania, za to, že toto dieťa zahynulo, lebo jeho rodina bola ohrozovaná v Turecku. Zodpovední sú Američania a tí Európania, ktorí prispeli k destabilizácii Iraku a Sýrie. A štáty Perského zálivu nehnú ani prstom pre utečencov. Je to Arabská liga, Liga arabských štátov, ktorá nezasahuje proti Daešu. Sú to pašeráci ľudí, ktorí chcú profitovať nedôstojne z, tohto, z, tohto, z tejto migrácie. Európa e, môže naozaj e, prijať e, všetkých ľudí, ktorí, ktorí prichádzajú? Pani Mecola, nech sa páči, 1 minúta 30 sekúnd. Keď som prvýkrát vstúpila do politiky, tak jedna rada mi bola pri tej príležitosti poskytnutá. Nikdy nevystúp, keď si nahnevaný. Naozaj si to dnes pripomínam Zdá sa, že sa dokážu štáty dohodnúť na tom počte rýb, ktoré vylovíme, súhlasia, koľko plastových tašiek môžeme odhodiť, ale keď sú vyplávané mŕtve telá na našich eh, pobrežiach a keď nedokážeme sa dohodnúť na tom, ako humánnym spôsobom pristupovať k týmto utečencom, tak zdá sa, že všetko ostatné, čo robíme, je len málo podstatné, lebo nič nie je urgentnejšie a dôležitejšie. Radi hovoríme, že sme úniou vzdielaných hodnôt, ale zatiaľ nie sme úniou vzdielanej zodpovednosti a to je našim kolektívnym zlyhaním. Utečenci sú ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, pred smrťou. Premiéry jednoducho si nemôžu dovoliť odvrátiť zrak. Každý jeden štát musí naplniť svoju morálnu a právnu povinnosť riešiť túto situáciu. Múry a ani ploty nie, nie sú na nič. Musíme prijať riešenia, ktoré budú vhodnejšie skôr ako ďalšia núdzová situácia odkrie našu neadekvátnosť a neprimeranosť. A potrebujeme áno aj záväzný mechanizmus pre ľudí, ktorí potrebujú ochranu a už včera bolo neskoro. E, ja teda chcem apelovať na premiérov, aby nedali priestor populistom, aby naozaj dali priestor ľuďom, ktorí utekajú pred obrovskými hrôzami, aby dokázali nastaviť budúcnosť bez e, strachu a treba vyslať e, jednoznačné posolstvo, že Európa prepožičia svoj hlas aj tým, ktorí ten hlas nemajú. Toto je výzva pred našou generáciou a nemôžeme, byť, e, nemôžeme vojsť do dejín ako tí, ktorí nekonali, ako tisícky prichádzali na naše Prahy, a alebo ako generácia, ktorá zlyhala. E, ďakujem pekne. Ueli, minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Požiadal som o slovo ako Maďar. Každý deň prichádzajú na hranice Maďarska ľudia s deťmi, ktorí sa snažia pre nich zabezpečiť lepší život toho dôvodu chcem povedať, aby sme konečne ukázali svoju schopnosť konať a veľmi sa teším, že prvé kroky už urobila Európska komisia, tak eh, pani Juncker a Timmermans ukázali, že Európa potrebuje jednoznačne konať. Ináč mnohí ukázali neludskosť. Žiaľ, musím povedať, že sa veľa negatívneho hovorí o Maďarsku. Konkrétne treba v tejto súvislosti povedať, že Maďarsko to nie je iba Orbán, je mnohí ľudia, ktorí neunavne pracujú a chcem sa im poďakovať. A ja si myslím, že riešením nie je Orbánova politika, ale predstavuje samotný problém. Teraz má slovo pani Ford. Thank you. E, ďakujem. Čelíme bezprecedentnej situácii a musíme e, robiť priority pri poskytovaní pomoci utečencom, ktorí utekajú pred hroznými vojnami, uspokojovať tak ich bezprostredné potreby a dať im takisto aj podporu a nádej e, z dlhodobého, dlhodobého hľadiska. Ale rozličné krajiny pomáhajú rozmanito a mali by sme prestať e, ukazovať jeden na druhého. V Spojenom kráľovstve napríklad už teraz e, poskytujeme viac pomoci v rámci takýchto táborov ako zvyšok Európy dohromady. A my poskytujeme možnosť presídliť priamo z takýchto táborov tých utečencov, tak aby sme odrádzali od ďalšieho obchodu obchodovania alebo prevádzania. Individuálne krajiny by každopádne mali zvážiť dopad na, svoje sused, na svojich susedov, keď udelujú azyl. Poskytnutie azylu e, štatútu utečenca to, alebo azylanta nedáva hneď právo pohybovať sa po Európe a to musí byť jasne komunikované, pretože ináč e, vystavujeme riziku verejnú dôveru alebo dôveru verejnosti, pokiaľ ide o slobodu pohybu. Preto veľmi jasne komunikujeme, o čo ide pri týchto právach. Aj v takýchto náročných časoch nesmieme odkladať ďalšie reformy smerom k posilňovaniu našich ekonomík. Pokiaľ nebudú mať tie krajiny dlhodobé e, plány ekonomického rozvoja, nejaké silné stránky, tak nebudú schopní podporovať e, takýchto ľudí prichádzajúcich z iných častí sveta. Ďakujem pekne. Minúta, pani poslankyňa Ernst. Nie je tu e, Ernst. E, dámy a páni, migrácia sa deje, a pretože existujú dôvody. A pokiaľ tieto dôvody budú existovať, nikto nedokáže povedať, že kto bude tým migrantom, kto nie. Sú dobrí aj zlí utečenci, tak ako sa to snaží EU dnes zadefinovať. Aj pre týchto, či dobrých alebo zlých, neexistujú dostatočne vysoké múry, dostatočne účinný slzný plyn alebo policajné zložky, ktoré by ich odradili od takéhoto utekania. A tí ľudia, ktorí sa tu objavujú, tak im musíme povedať jasné áno ich prijatiu a takisto tým utečencom. A či je to v Maďarsku, Slovensku alebo v Čechách a prosím pekne aj v Polsku musia byť vítaní e, bez e, ohľadu na ich etnický pôvod a na, na, na náboženstvo. Hovoríme o... Odmietame teda rozšírenie takých tých bezpečných krajín, pretože mnohí nie sú skutočne bezpeční, nemôžu sa tam cítiť. E, ináč je to na západnom Balkán, ináč v Turecku. Tým pádom rozširujeme azylové právo, čo považujeme na neakceptovateľné Grécko nie, e, pardon, vojna nie je jediným dôvodom, e, kvôli čomu ľudia utekajú a musíme na to myslieť. Ďakujem pekne. Pán poslanec Paxa z minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som citovať australského premiéra, pána Ebota, ktorý, keď sa ho pýtali na zámery jeho krajiny e, prijímať migrantov, ktorí pochádzajú z Mianmaru a z Bangladežu a nezákonným spôsobom prichádzajú, my nespravíme nič, e, podľa jeho slov, čo by ľudí podporovalo nasadať na, na tie lode a prichádzať k nám. To by len zhoršovalo nelegálnu migráciu. Ja si nemyslím, že ktokoľvek z nás sa domnieva, že e, pán premiér Rabot sa neriadi e, ľudskými hodnotami. My sme otvorili pandorinu skrinku a vystavili sme Európu nebezpečenstvu. Tie kvóty sme otvorili tiež a tým sme vyslali signál smerom k utečencom, že príďte a budete tu prijatí. Počet e, utečencov sa zvýšil 11 násobne. A ak to bude ďalej pokračovať tento trend a budeme my tak konať, ako Európsky parlament koná dnes, tak e, nebudeme robiť nič iné, len zvyšovať tie kvóty nezákonných migrantov. Jedna minúta 30, prosím, vážený pán predsedajúci, pán komisár, vítam predsedníctvo rady, kolegyne a kolegovia v prvom rade eh, sa eh, chcem Chcem poblahoželať pánovi komisárovi, pretože v konečnom dôsledku to bola jeho iniciatíva, takže máme konkrétne návrhy zo strany komisie. komisie. Chcem povedať, že je veľmi podstatné, že azylové štandardy, aspoň tieto minimálne štandardy sa budú dodržiavať vo všetkých členských krajinách, aby utečenci od odňanúc od toho, odkiaľ prichádzajú, pokiaľ ide o prerozdelenie, ak sa dohodneme na prerozdelenie, aby e, bol k ním riadny prístup. No po druhé, potrebujeme tento krízový mechanizmus, pretože bez krízového mechanizmu Európska únia nemôže rozumne zaobchádzať s, kríze, s krízami a keď dochádza ku prílivom utečencov z dôvodov vojny a zlých situácií. Pani Ern, chcem vám povedať, že existuje jasná definícia azylového práva utečenca. Jednoducho to nemôžeme miešať s hospodárskou migráciou, pracovnou integráciou. Musíme to oddelovať a Jednotlivé členské krajiny majú mať možnosť, aby podľa svojich trhov práce mohli reagovať. To znamená, nemôže sa vyhlásiť každá hranica za otvorenú v rámci Európskej únie. By to nebol stav, ktorý môžeme dopustiť. A teraz má slovo pán Fleckenstein na jednu minútu. Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia, nebudem opakovať všetko, čo sme tu už počuli, ale chcem, aby sme dali signál miestným úradom, ktoré pracujú za veľmi ťažkých okolností s utečencami, či je to na Kose alebo Lesbose. Platí to hlavne pre tých, ktorí nie sú v Európskej únie. Srbská vláda a srbská samozpráva robí viac pre našich utečencov ako mnohé samozprávy EU, Ja si myslím, že stojí za to, aby sme sa takto poďakovali z pôdy tejto snemovne. To isté platí prirodzene aj pre Medzinárodný Červený kríž alebo iné organizácie, ktoré aktívne pracujú jedného dňa, aby sme ich mali do tejto snemovne pozvať a sa im poďakovať. Môžeme byť na ne pyšní, tak e, ako e, na mnohí v Európskej únie. Teraz kolega Zile, jedna minútu. Ak e, používame také pekné slova ako humanizmus, solidarita, hodnoty, tak je to e, často znamením zmetku a to môže viesť ku zoslabeniu našej Európskej únie. Ak príjmame utečencov, ktorých absolútnou väčšinou sú e, zdraví muži, musíme e, zastaviť tieto prúdy. Utečenci na železnici v Budapešti, alebo či sú to utečenci v Estónsku, keď sa hrozí, že padne Schengen v prípade, ak nebudeme mať tie povinné kvoty rozdelenia utečencov. Komu to všetko pomôže, ako tak bude? Nepomôže to ani utečencom, ani, ani tým, ktorí musia prijať týchto utečencov. Bude to šíriť iba skepsu voči Európskej únie ako takej. Prosím vás, urobme to, čo je najdôležitejšie a prosím vás, nevenujme sa populizmu, keď sme politici. Nech sa páči, máte minútu. Vážené kolegyne a kolegovia. táto Európa nemá nič spoločného s tým, čo chcú extrémisti alebo nacionalisti. Takúto ideológiu by sme nemali podporovať a represívne politiky sú že za nami. Európa sa musí rozhodnúť. Nemôže sa uberať dvomi cestami. Ak chce mať solidaritu v utečenskej politike, musí, musíme podporovať ten rozdeľovací kľúč Dublin a nemôžeme podporovať represívne opatrenia ako odosielanie týchto utečentov späť a už vôbec nie vojenskú intervenciu v Stredomorí. My podporujeme politiku Solidaritu, pán Danžan. Ďakujem, pán komisár. Vaše návrhy reflektujú to, že tá záležitosť je veľmi zložitá. Musíme tu nájsť rovnováhu medzi solidaritou a e, zmyslom pre zodpovednosť, ktorý nám káže e, uvedomiť si, že nemôžeme naozaj prijať všetkých. Veľmi často prebieha taká e, karikatúra diskusie. Na jednej strane si chceme zabezpečiť dobré svedomie a prichádzajú na druhej strane potom nerealistické návrhy e, praktizovať nulovú imigračnú politiku. Nejde tu ale iba o silu tých migračných tokov, ide aj o to, že tie toky prichádzajú anarchicky, dezorganizovane a Ehm, vytvára sa samozrejme v našich spoločnostiach aj spoločná, teda spontánna solidarita, ale okrem toho tá naša politika návratov musí byť oveľa energickejšia, musíme lepšie zorganizovať kontrolu našich vonkajších hraníc, musíme vypracovať zoznam bezpečných štátov a takisto aj na diplomatickej úrovni musíme povedať áno, Niektoré štáty, ako Turecko, znášajú obrovskú e, záťaž, obrovské bremeno, majú stá tisíce až milióny utečencov. Ale e, určité strategické chyby boli urobené v sírskom konflikte, e, ktorých dôsledky budeme pociťovať. Ďakujem. A teraz pán Valenciano. Jedna minúta. Entre Grecia, Italia y Hungría, en los últimos... Pán predsedajúci, medzi v rámci e, Grécka a Talianska to vyzerá tak, že prišlo 700 tisíc utečencov a v Európe by sme sa mali e, snažiť e, koordinovane to zvládať a solidárne. V poslednej dobe stúpol predaj záchranných vest. Z toho mnohí e, veľmi profitujú na druhej strane Stredozemia. A ako povedala pani Mogherini, teraz nejde o emócie, musíme začať konať konkrétne. Podporujeme návrh Európskej komisie a mali by sme vnímať nie iba tie strašné obrazy, ale musíme začať efektívne konať v Európe. A potrebujeme mier a stabilitu v Sýrii, v Jemene a Afganistane, takisto v Iraku Potrebujeme tam efektívnosť a mier. Iba tak sa vyrieši problém. No a národné vlády, tie by mali byť odsúdené, ak, sa, ak idú iným smerom pri riešení utečeneckej problematiky. Mali by sme zavádzať sankcie pre tých, ktorí sa nedržia našich zásad. Vážený pán predsedajúci, chceme pomáhať čo je teda ľudské, ale na to, aby sme mohli pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú, musíme zvládnuť situáciu na vonkajších hraniciach. Našou prvadovou úlohou je ochrana vonkajších hraníc. Bez nej sa nám zrúti celý šengenský systém. Ak sledujeme diskusiu, musíme odpovedať na základné otázky. Platia v tejto snemovni ešte právne ustanovenia Európskej únie, platia pravidla ochrany šengenských hraníc, ako aj o podmienkach prechodu hraníc, platia pravidla registrácie, pravidla o pohybe vo vnútri šengenského priemyslu ak priestoru, ak sa právna úprava nevzťahuje na riešenie krízy, tak teda musíme túto právnu úpravu zmeniť. Nemôžeme dopustiť, aby sa nálady médií vyvršovali na jednom členskom štáte, v tomto prípade na Maďarsku. Prepačte, pani Gál, prekročili ste čas. Kolega Mora, ešte jedna minúta, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne a kolegovia. Dnes sme počuli od pána Junkera, ehm, a o akých e, ľudí ide, teda, ktorí e, prekračujú hranice. E, Skákeler povedala, že títo ľudia sa pýtajú jednoduchú otázku, čo robí Európska únia. A moja odpoveď je, že Európska únia e, predstavuje členské krajiny a dôjde k stretnutiu pondelok. Musíme eh, mať plán, ktorý bude dôveryhodný odľan do toho, čo sa hovorí krížom eh, cez eh, jednotlivé politické skupiny. My sme spravili našu prácu, uvidíme, ako to bude v pondelok budeme vidieť reakciu na najväčšiu utečenskú krízu od druhej svetovej vojny. Musíme po- dať e, pocítiť, že utečenci sú tiež ľudia. Teraz má slovo pani Kudrická na jednu minútu. Vážený pán predsedajúci, nemôže to byť e, tak, že vidíme iba migráciu, problém migrácie iba na juhu a nevidíme napríklad, čo sa deje na východe Európy, pretože všetci vieme, že medzi Donbasom a e, Ruskom 1,5 milióna ľudí sa obáva svoj vlastný život. O život a zdravie detí je predsa nie menej ohrozený ako tých, ktorí utekajú z Sýrie. Poľsko uskutočňuje veľmi dôslednú politiku, ročne príjma milión osôb z Ukrajiny a vydáva týmto ľuďom dočasné víza. Už teraz sme vydali pol milióna takýchto dočasných víz. No a je v skutku veľmi dôležité, aby teraz Poliaci boli otvorení prijatiu migrantov z juhu, ale na princípoch, ktoré nám pomôžu prijať ich hojný počet. Ďakujem. vzhľadom na humanitárnu krízu. Hm, ďakujem, že ste <clears throat> boli taká stručná. No a tým ste nám ušetrili rečnícky čas, takže ešte je tu možnosť na spontánne prejavy. Pán Kelly, jedna minúta, prosím. Mm ja si myslím, že veľkorysosť je e, veľmi dôležitá, tak ako povedal pán, pán predseda komisie Juncker. Vítam, že je to tak moja vlastná krajina. E, Írsko sa takisto zapojí, v tom zmysle, že príjme utečencov. Mám dve otázky. Teda E, bol návrh prijatia jednej rodiny, môže sa to premietnúť do európskej politiky a ako tak urobiť. Po druhé, e, predseda Tosk odsúdil ako e, páchateľov všetkých tých, ktorí sú prevádzačmi ja si myslím, že sú skutočnými páchateľmi a tak tomu treba prístupovať. Slajn, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento parlament v apríli e, odhlasoval uznesenie, ktorom už bolo požadované za nastavenie takých povinných e, kvót a rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty. 6 krajín v roku 2014 e, spracovalo asi 70 celkového počtu utečenie žiadosti o azyl v Európe a takýmto spôsobom sa určite nie pre rozdieluje zodpovednosť v mysle článkom 78. To si nemyslím. E, postoj rady je naozaj hanebný, pokiaľ ide o tento bod. Ja si myslím, že takýmito lídrami e, Európa naozaj nie je dobre, tak povediac, e, neslúžia aj dobre. Bolo by dobre, keby prišli nové návrhy komisie, a ktoré by prinášali väčšie počty a bolo by dobre zriadiť okamžite trvalý mechanizmus e, kvót a prerozdelenia a takisto by bolo vhodné nejakým spôsobom preformulovať tie e, dlhodobé ciele a takisto riešiť otázky nerovno, nerovnosti. Pán Čambasky, e, aj pre vás jedna minúta. Vážení kolegovia, vážené kolegyne, mali by sme najskôr začať rozlišovať medzi utečencami a nelegálnymi imigrantami, pretože ak e, príjmeme všetkých, ktorí prídu na kontinent a budú sa uchádzať o štatút utečenca, tak to bude znamenať, že budeme musieť poskytnúť ochranu viac ako 100 miliónom ľudí, ktorí budú prichádzať z Afriky a z Blízkeho východu. Veď hovorme o príčinách týchto obrovských migračných tokov. Dôvod alebo príčina súvisí s vojnami, ktoré prebiehajú v Iraku, v Sýrii a sú konflikty aj v ďalších štátoch v Afrike, na Blízkom východe a tak ďalej. A ak politické hry budú pokračovať v týchto štátoch, tak ľudia budú naďalej prichádzať do Európy. Takže tí, ktorí sú proti ISIS a bojujú proti ním, tých by sme mali podporovať a financovať. Mali by dostať šancu odstrániť jednu z hlavných e, príčin toho problému. Ďakujem. Ďalšia rečnička, ďakujem, pán predsedajúci. Pri tejto utečeneckej kríze naozaj potrebujeme konkrétne činy a rigoróznu, prísnu odpoveď. V Baskicku sa snažíme ukázať solidaritu občanov. 14. septembra na Európskom samite budeme potrebovať e, skutočnú solidaritu a zodpovednosť. To znamená, my sa musíme sústrediť na prijímanie utečencov, potrebujeme bezpečné cesty príchodu do Európy a lepšie podmienky v utečeneckých táboroch. Musíme bojovať proti migračnej mafii a potrebujeme úprimnú, skutočnú politiku spolupráce v štátoch pôvody, pôvodu. A Eurokorps pre obranú politiku musíme riešiť tie príčiny, dôvody, prečo máme teraz najväčší tok utečencov od druhej svetovej vojny. Potrebujeme Európu bez populizmu. My ako Baskovia sme sa snažili od e, začiatku k tomu prispieť. Mm, ďakujem a teraz na jednu minútu. E, ďalšia rečnička. Myslím, že pani Sakorafa e, dlhý prejav pána Junckera bol určitým priznaním toho, že zlyhala migračná utečenecká politika Európskej únie. Bohužiaľ, tisíce ľudí zahynulo pri pokuse prísť do EÚ. Kolegyne, kolegovia, teraz riešime tento problém naozaj v poslednej minúte. Musíme teraz byť činní na všetkých úrovniach. Musíme prevzať na seba zodpovednosť. A dovolte, aby som zdôraznila, že musíme sa postarať o takú situáciu, že už nebudú existovať utečenci, nebudú existovať takí, ktorí sú nútení riskovať svoj život na úteku. Musíme ich dôstojne prijať a musíme um, všetci v e prevziať svoju zodpovednosť musíme sa postarať o možnosti legálnej imigrácie a potrebujeme systémy, ktoré budú záväzné. Musíme zrušiť kritérium štátu prvého príchodu. Rečnička prerušená. Um, Rečnička prerušená, ďalší rečník. Ďakujem, pán predsedajúci. Keby som ja bol ohrozený, chcel by som takisto odísť. To je veľmi jasný princíp, ktorý si uvedomujeme. A deklarácie OSN to takisto chápu a hovoria o tom, že azyl musí e, byť útočisko pred e, prenasledovaním a takisto musíme si nadefinovať ekonomických migrantov a takých, ktorí neutekajú pred prenasledovaním. Ale návrhy EÚ sa odkláňajú od týchto zásad, snažia sa vytvoriť medzinárodné právo, snažia sa zrušiť dublinské nariadenia. Majetní poslanci Európskeho parlamentu majú dosť peňazí, aby sa vyhli problému masovej migrácie na vlastnej koži a vytvárajú systémy, len aby si zabezpečili dobré svedomie. Ale oni nevidia e, tých v Európe, ktorí nie sú mobilní a ktorí sú chudobní a ktorí budú trpieť dôsledkami týchto nových systémov, ktoré zavádzajú. Tieto dve veci spolu úzko súvisia. Ďakujem. A teraz pani Morvaj na jednu minútu. Ďakujem pekne. Súhlasím s tým, čo povedala moja kolegyňa Kinga Gall. Je mojou žiadosťou, aby vlastne táto rozpráva neskončila tak, že vy, pán komisár, nedáte úprimnú odpoveď na to, či sa budú v Maďarsku dodržiavať normy. Pozrite sa na to, ako to vyzerá na monitoroch. Pozrite sa do očí 500 miliónov ľudí. Máme chrániť hranice Európskej únie. Máme ich chrániť alebo nie. Pani Merkelová, ako aj celá Európska únia, dala pozvánku týmto ľuďom, týmto utečencom. Chápu to tak, že majú právo dostať sa do Nemecka a že vlastne každý policajný krok im v tomto bráni. Sú pobúrení, nechcú sa dať registrovať, nechcú rešpektovať našu právnu úpravu. Čo máme robiť my ako, Maďaru, ako Maďari? Ďakujem pekne za odpoveď. Tu, tu uzavrieme tú rozpravu. Chcem vám poďakovať za to, že ste dodržali čas. Eh, ospravedlňujem sa za to náhle prerušenie niektorých eh, rečníkov, ale boli ďalší prihlásení desiati. A teraz dostane priestor eh, pán komisár Abramopoulos. Grazie, senior prezidente. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovolte mi na úvod poďakovať vám všetkým za vaše príspevky a reakcie a za celkovú podporu pre ten prístup, ktorý si zvolila komisia ja naozaj dúfam, že naše návrhy e, budú rýchle prijaté, nakoľko teraz naozaj potrebujeme rýchle rozhodnutia. Ja sa osobitne teším na zapojenie parlamentu do nadchádzajúcich diskusí ohľadom trvalého mechanizmu prerozdeľovania a vytvorenia zoznamu Európskej únie bezpečných krajín. V rámci tohto procesu bude parlament spolu zákonodarcom my investujeme všetku nevyhnutnú energiu do implementácie rozhodnutí, ktoré už boli prijaté a zabezpečíme, že členské štáty budú uplatňovať spoločné pravidla. A samozrejme, budeme sa spoliehať na podporu parlamentu v rámci tejto snahy. Táto migrácia neustane, to je skutočnosť. Balíček, ktorý schválila dnes komisia, je len krokom k lepšiemu riadeniu migrácie. Musíme pracovať aj na otázke integrácie utečencov, ktorých príjmeme. To je nevyhnutné z pohľadu európskej súdržnosti. Úspešná politika integrácie je najefektívnejším nástrojom proti sekundárnym pohybom. Spolupráca s tretimi krajinami a otvorenie právnych ciest do Európy je tiež nevyhnutné to ide ruka v ruke s vojnou a bojom, ktorým sme vyhlásili tým neškrupulóznym pašerákom. Členské štáty sa dohodli na celoeurópskej schéme presídlenia. Nikdy predtým sa nám nepodarilo dosiahnuť 22 504 miest v Európe. Musíme preto využiť tento úspech a spúšťať ešte viac iniciatív do budúcnosti, pokiaľ ide o právne, právne legálne spôsoby, ako prichádzať do Európy. Ochrana hraníc je nevyhnutná. Budeme naďalej analyzovať, akým spôsobom môžeme posilniť riadenie našich hraníc a ako nastaviť ambiciozne riešenia. Dovolte mi poďakovať za vašu všeobecnú podporu. Ja som si poznamenal vaše pripomienky, podnety a s potešením konštatujem, že zdieľame tú ambíciu spolupracovať, tak ako tom bolo v minulosti a dúfam aj bude do budúcnosti, aby sme zvýšili chápanie problému a nakoniec aj našli a zadefinovali spoločné riešenia. Naozaj sa teším na našu nasledujúcu veľmi dobrú spoluprácu. Ďakujem pekne, pán komisár Avramopoulos, ktorý vystúpil v mene komisie a teraz pán Schmidt za radu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, poslanci a poslankyne, rád by som sa poďakovala aj ja za túto e, bohatú rozpravu a môžem vás uistiť o tom, že predsedníctvo bude pokračovať v dialogu, ako povedal aj komisár. Budeme pokračovať v dialogu s parlamentom Prepačte, e, pán minister prerušuje predsedajúci. Chcem povedať, že ukončujeme dôležitú rozpravu s radou, teda poprosím kolegov, aby sa e, usadili a aby e, sa odmlčali. Môžete pokračovať. Chceme teda pokračovať v spolupráci a v dialogu s vašim parlamentom pretože ten má veľmi e, dôležitú politickú hodnotu v, to, v tomto ťažkom okamihu. Predsedníctvo e, sa bude snažiť zo všetkých síl robiť rýchle pokroky. Myslím, že mnohé e, posolstva idú práve týmto smerom. Budeme naďalej spolupracovať so všetkými aktérmi na základe návrhov komisie. Najbližšia rada, ktorá sa bude o niekoľko dní konať v pondelok, bude mať veľkú zodpovednosť na svojich pleciach a ja dúfam, že tie odkazy, ktoré boli dnes sformulované tu, v tejto sále, budú sprostredkované a zohľadnené aj e, na práci Rady ministrov. Už existuje konsenzus medzi nami všetkými, že aby sme mohli uspieť, musíme ostať zjednotení a jasne si sformulovať naše priority. Musíme si uvedomiť, aké máme prostriedky. Musíme pracovať rýchlejšie. Musíme rýchlejšie schváľovať nové nástroje primerané súčasnej situácii. Potrebujeme globálny prístup e, tvárou v tvár tejto kríze. Opakujem, čo som povedal už E, predtým. Nemôžeme teraz e, konanie odkladať, nemáme čas a nemáme e, jednoducho na zaháľanie teraz vôbec ani právo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister Schmidt. Samozrejme, chcem sa poďakovať mene všetkých kolegov, zástupcom komisie a rady za to, že boli tu v snemovni spolu s nami v rámci dnešného veľmi dôležitého rána rozpráv. Dostal som sedem návrhov uznesení na záver e, tejto rozpravy o imigrácii. Táto rozprava je uzatvorená. Hlasovanie bude zajtra o 11. E, pardon, o 12. A teraz e, pustím do predsedničkej, predsedničkej stoličky kolegu Vilanda. Zodpovedné grécke úrady eh, zaslali eh, návrh na